Ako je zvyčajné, vyzvám všetkých, ktorí sa zúčastňujete tejto hodiny otázok, nech sa páči, e, sednite si e, v predných radoch e, v snemovne. A prvá otázka na programe je spoločne zodpovedaná a dúfam, že spoločne zodpovedá minister na tri otázky od pána Orecha, ehm, pána Poselta, Horáčka, Poselta a Kelama. A všetky tieto tri otázky sa týkajú systému spravodlivosti a právneho štátu v Rusku. Môžem povedať, pán minister, že teraz máte slovo, aby ste odpovedali na prvú otázku. Ja. Ne. Okay i know that my friend milan horacek is a man who uh, ja viem, že môj priateľ Milan Horaček je človek, ktorý uh, bol uh, dlhodobo odhodlaný sledovať situáciu s ľudskými právami v Rusku a chcem sa mu za to poďakovať, pretože to presne tento orgán a táto organizácia má robiť. A čo sa týka otázky k tejto konkrétnej veci. Chcem ho uistiť, že rada úplne zdieľa obavy o vývoj, čo sa e, týka e, právneho štátu a demokracie v Rusku. Rada si myslí, že partnerstvo s Ruskom by malo sa zakladať na rešpektovaní medzinárodného práva, demokratických princípov a ľudských práv. Preto rada bude nadalej tlačiť na Rusko, aby plne plnilo záväzky, ktoré na seba prevzalo ako člen rady a OSCE a OBSE a tiež v rámci dohody o partnerstve a spolupráci s EÚ. Prípady, ktoré citujete vy aj vaši kolegovia, sú nám spôsobujú veľké starosti a, rada bude sledovať tento rozvoj z úzka. A, rada zakladá svoje vzťahy s dialogom na základe politického dialogu, osobitne e, na základe e, predchádzajúcich konzultácií o ľudských právach, ktoré e, boli zavdené v marci 2005. Ruské kroky v tejto oblasti a v ďalších oblastiach sa budú zohľadňovať pri rokovaniach o novej dohode s Ruskom. To je veľmi dôležité. A tiež v ostatných aspektoch e, vzťahov Eurusko. Keď dosiahneme e, silné ustanovenia e, v tej novej dohode UPCA, o ktorej sa teraz rokuje, to je tiež jednou z priorít EÚ, ako je to stanovené v usmernení pre rokovania, ktoré schválila Rada minulý rok strategické partnerstvo s Ruskom, o ktorom hovoríme, sa musí budovať a zakladať na spoločných hodnotách. Ináč nebude mať zmysel. EU potrebuje túto novú dohodu, ale takisto aj Rusko. Je kľúčové, aby e, rokovania, ako aj e, text e, samotnej dohody odzrkadľoval hodnoty, ktoré sú pre nás e, cené, ako je napríklad právny štát. Osobne môžem e, slúbiť, že by som e, rád zvoraznil, že jednota EÚ je absolútne rozhodujúca pre dosiahnutie týchto výsledkov. Like Ďakujem, pán minister. Ja by som rád s touto spoločnou otázkou dal každému dotazujúcemu sa slovo. Eh, na ďalších 30 minút, aby eh, položili doplňujúcu otázku jednom po druhom a potom požiadam ministra, aby eh, odpovedal na tie tri doplňujúce otázky spoločne, takže preto dám teraz slovo najprv pánovi Horačkovi. Ja, danke. Funkcionuje das? Ja. Ďakujem, funguje to. Mm, mám istý problém, pretože v minulosti minulosti e, sme e, stále od rady dostali odpoveď, že priorita je prirodzene e, vzťahy s Ruskom a tak ďalej, ale práve v konkrétnej súvislosti s problémom Chodorkovský, Lebedev a aj pani Bakmina vôbec nebol žiadny pokrok. Teraz pán Posolt. Pán minister, ja si ocením ako e, skúseného aktivistu pre ľudské práva tiež e, veľmi si cením Českú tvorivosť a preto mám otázku. Môžete nám pomôcť nájsť e, nové cesty, aby sme všetky tie e, otázky e, väzňov Jukos po e, rokoch reči sme e, prinesli bližšie k e, riešeniu, teda e, vyvinúť e, istý akcionizmus a tiež e, ako môžeme um, túto uh, otázku aj prakticky v rokovaniach s Ruskom viacej uh, vtlačiť do popredia ako doteraz. Ďakujem, eh, pán eh, Ďakujem, eh, pán minister, za vaše odpovede. Súhlasíte s tým, že keby rada predložila presvedčivo silne tento program ruskej strane a preukázala, že EU myslí vážne mm, takéto škandalozné porušenie spravodlivosti, tým aj ekonomické vzťahy by boli dnes na, v lepšom stave? A e, nesúhlasil by ste, že aspoň pokiaľ e, prípady Chodorkovského e, lebo e, by e, dosiahli spravodlivé riešenie, e, e, nemôže e, tiež očakať, že Rusko bude splňať svoje ekonomické záväzky, pokiaľ sa to nestane? Ďakujem, minister má slovo. Look, I think that having a Czech president... Pozrite, myslím si, že keď um, máme České predsedníctvo, nemôžete očakávať, že budeme ticho. Ja som nebol ticho, keď sme diskutovali o energetickej bezpečnosti. A e, viete, že som nebol ticho v minulosti, keď sme diskutovali o Chodorkovskom a ostatných prípadoch. A asi e, viete, že budeme mať zasadnutie trojky vo februári. A predsedníctvo tam bude e, zastupovať e, minister zahraničných vecí Karol Schwarzenberg a určite viete, že v tých prípadoch, e, o ktorých sa pýtate napríklad e, pani Bakumina, myslím, že budeme uvažovať o krokoch, ale samozrejme, či už to sú výsledky alebo nie, je to úplne v ruských rukách. E, môžeme len vytvoriť isté prostredie a posilniť tlak, ale je to na Rusku, aby na to reagovalo. E, uh, Ďakujem pani podpredsednička. E, ja chcem privítať ministra do snemovne a tiež privítať Českú republiku do predsedníctva a Zdalo si, že eh, keby každý mm, poslanec tu mohol povedať to isté, ale ja som bol šokovaný eh, z mm, tónu niektorých tých otázok, ktoré boli mm, smerované na Českého premiéra. Dnes jeden z vašich kolegov, pán Dorosa z Jerskej republiky, ho vyzval, aby stiahol eh, svoju poznámku, že Lisabonská zmluva možno nie taká výborná, ako si pán Dorosa myslel, a to je dosť urazlivé. Môžete pokračovať s otázkou? jeho e, kanál, že e, sú to niektorí e, z nás v tejto... Pán Hane, Han, máte 30 minút a neodpoložili ste otázku. Thank you for that. We now... Ďakujem. A, a teraz e, ideme k ďalšej otázke na programe a to je... To je otázka od pani Hakim o liberalizácii svetového obchodu a to prebrala pani McGuinness, takže minister, máte slovo v tejto otázke. Well, <clears throat> thank you very much for this particular... Ďakujem pekne za túto konkrétnu otázku, pretože ja pochádzam z krajiny, ktorá je veľkým priateľom um, voľného obchodu je to základom nášho hospodárstva asi 80 nášho HDP sa tvorí v činnostiach, ktoré sú spojené s obchodom. Takže môžete si byť istí, že naše predsedníctvo bude pamätať na to, aby Európska únia bola plne eh, odhodlaná dosiahnuť eh, dohodu a ambiciozne a komplexné dohody v eh, rozvojom kolorokovaní Doha. Budem na tom pracovať. Čo sa týka otázky ambície môjho predsedníctva vo vzťahoch e, s liberalizáciou svetového obchodu, predsedníctvo jasne definovalo svoju prioritu na túto tému už v kontexte 18-mesačného programu pre české, francúzske a švedské predsedníctvo, ako aj vo svojom pracovnom programe, ktorý bol zverejnený minulý týždeň a bol tu tiež predstavený našim premiérom. Podľa tohto programu obchodná politika ostáva dôležitým nástrojom pre e, riešenie príležitostí a vízie globalizácie a pre podporu ekonomického rastu, pracovných miest a prosperity pre všetkých občanov Európy samozrejme eh, budem vytrvalo podporovať eh, otvorené, trhovorientované a mm, pravidlami riadený svetový obchodný systém v prospech všetkých. Obchodná politika tiež eh, má prispieť k plneniu ekologických a klimatických cieľov únie a tiež tiež k rozširovaniu obchodu v oblasti ekologických služieb a tovarov. Únia naďalej je odhodlaná dosiahnuť e, vyváženú, ambicioznú a komplexnú dohodu v kolorokovaní Doha v rámci VTO. Navyše, moja krajina určila tri prioritné oblasti e, svojho predsedníctva v Rade. Jedna z týchto priorít bude Európska únia vo svete. V tomto kontexte moja krajina zdôrazní dôležitosť obchodnej politiky ako prostriedku pre posilňovanie vonkajšej konkurencieschopnosti, ekonomického rastu a vytváranie nových pracovných miest prostredníctvom stratégie globálnej Európy a tiež prostredníctvom revidovanej stratégie pre pracovné miesta a rast. Spolu s multilaterálnym systémom Česká republika um, bude podporovať snahy komisie um, pre um, dohodu obchodných uh, dohod so sľubnými, pre vyjednávanie obchodných dohod so sľubnými partnermi ako napríklad Ázia, Mercosur, anského spoločenstva a krajina, krajín v Strednej Amerike a potenciálne aj s Čínou. A tiež, aby vyjednali dohody o voľnom obchode s najbližšími susedmi EÚ, napríklad s Ukrajinou a aby začali vyjednávať s nimi potom, ako mm, sa splnia predpoklady, ako napríklad s Ruskom. Predsedníctvo predloží svoj program v oblasti, obchodnej oblasti, ako napríklad v výbore pre JTN v januári tohto roku. Čo sa týka potrebnej bezpečnosti EU, predsedníctvo sa domnieva, že ochranárstvo nepomôže zabezpečiť e, bezpečnosť e, dodávok potravín na celom svete. Preto predsedníctvo podporuje liberalizáciu obchodu v rámci DDA a diskusie o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky s cieľom e, zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva. To znamená e, zrušenie exportných refundácií. Tieto prvky, ako napríklad zlepšenie transparentnosti obchodného obchodu a tiež spoločné politiky v poľnohospodárstve majú posilniť e, potravinovú bezpečnosť. Potravinová bezpečnosť v EÚ má veľa spoločného s tradičnými produktami, ktoré e, sa e, vyrábajú za konkurenčné ceny a zabezpečenie spolupráce medzi členskými štátmi, aby tieto sa mohli čo najefektívnejšie vyrábať. Potravená bezpečnosť dnes nespočíva len v globálnej výrobe potravín, ale aj v schopnosti krajiny financovať dovoz potravín prostredníctvom dovozu iných tovarov. V tomto zmysle otvorený multilaterálny systém obchodu s rôznymi krajinami, ktoré poskytujú potravinárske výrobky, môže byť e, lepšou zárukou pre stabilné a bezpečné dodávky. Yes. Ďakujem, pán minister, pani McGuinness. Ďakujem, pán predseda, ďakujem uh, rade za podrobnú odpoveď, ktorú nebudem musieť preskúmať, uh, hoci uh, eh, nesúhlasíme. Ja chcem upozorniť na hlasovanie tohto parlamentu o globálnej potrebe bezpečnosti, kde som ostroval ďakujem, ktorá jasne hovorí, že trh nám nezabezpečí potrebu bezpečnosť a určite nedá farmárom tú mm, prímú stabilitu, ktorú vyžadujú. Takže mohli by ste mi vyjasniť, že či si veríte, že voľný obchod v poľnohospodárstve je cestou vpred a e, či je to vaša priorita počas vášho predsedníctva? Áno, ja myslím, že odpovede je áno. Ak e, bude voľný obchod v poľnohospodárstve, tak nebude hlad na svete. We have two further supplement. Máme ďalšie dve doplňujúce otázky. Pán posel a pán Kamal. Pán posel prvý. Herr Minister, es wird immer gesagt pán minister, stále sa hovorí, že polnospodárska politika e, je tu len pre 3% polnospodárstva, ale je to 100% spotrebiteľ potravín a ja som dobrý e, spotrebiteľ potravín aj dáka. musím vám povedať, že ja si myslím, že je potrebná bezpečnosť existenciálna. Teraz vidíme problémy s energetickou závislosťou a preto som za e, voľný obchod globálne, ale musíme byť schopní sa z vlastnej pôdy obživiť a preto musíme si zachovať naše polnospodárske štruktúry a to nemôžeme nechať nechať v e, trhu. Ďakujem, pán Kamal. Much, uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade, ako moji kolegovia, prvom, pán Helen, a ja chcem privítať České predsedníctvo. Bude e, to e, zaujímavý kontrast s posledným predsedníctvom EÚ a opäť sa chcem ospravedlniť za to hnevné konanie, ktoré urobili moji mm, kolegovia Komreja. Teraz otázka že, eh, sa hovorí, že my chceme nastartovať eh, rozvory eh, narkonia v VTA, mali sme voľby v USA, v EU a s všetkými tými zmenami v administrácii po voľbách, ako môžeme začať tie rokovania? I think on the CAP reform. K reforme SPP. My sme boli medzi tými, ktorí sa snažili tlačiť komisiu, aby prišla s novým návrhom e, reformy rozpočtu, s bielou knihou. Dokonca som sa snažil usporiadať e, spoločnú snahu s e, kolegom zo Švedska, pretože tento rok 2009 je české a švedské predsedníctvo a máme podobný názor. Ale nie je to na nás, aby sme prednesli legislatívny návrh. A vám, môj priateľ Ben Posot, viete, že pochádzame z podobného kultúrneho prostredia, ale viete, že my oba sme živými príkladmi toho, že nie je žiadny hlad v Európe a myslím, že to je vďaka v skutočnosti, že obchod e, s poľnohospodárskymi výrobkami narastá za posledné 10 ročia. Teda e, viem, že potrebujeme isté chutné výrobky, aby sa zachovali na trh, ako napríklad bavorské a české pivo. Ale myslím všeobecne, že voľný obchod e, čo najviac prospieva Európe aj svete. Teraz ďalšia otázka od e, pána Arkina o budúcnosti SPP. Minister, máte slovo. Oh, K SPP chcem povedať, že rada by rada pripomenula, že eh, v kontexte politickej dohody, eh, ktorá bola dohodnutá a dosiahnutá o e, preverke stavu SPP v Rade v novembri 20. minulý rok bolo dohodnuté e, spoločné deklarácii Rady a komisie, že v rámci diskusie, ktoré e, začali v Annecy vo Francúzsku 23. septembra o budúcnosti SPP po roku 2013 a bez ohľadu na e, nové finančné výhľady v tom období Rada a komisia sú odhodlané dosadne preskúmať možnosť e, rozvoja priamých platieb v spoločenstve a tiež riešiť e, rôznu úroveň priamých platieb medzi členskými štátmi. Môžeme povedať, že nastavujúce české predsedníctvo má zámer zorganizovať diskusiu o tejto otázke na neformálnej ministerskej schôdzke. Máme myslím ministra poľnohospodárstva, ktorá sa má konať e, v Brne v maji a e, môj kolega z vlády, Peter Gantalovič, e, naozaj sa e, veľmi snaží o otvorenie tejto diskusie. E, našim cieľom je moderovať diskusiu o SPP, ktorá bude e, zabraná na e, to, aby sme e, skúmali e, nástroj politic, podnosvárskej politiky, ktorý nám umožní mať nediskriminačné a účinné názory na finančné zdroje, ktoré získame do európskych daných poplatníkov a ktoré očakávame od SPP. Samozrejme aj posilníme e, kompetencie európskych farmárov a zlepšíme postavenie európskych poľnohospodárských a potravinských priemyslov v globalizovanom a otvorenom trhu, v svete a trhu a tiež zlepšíme e, poľnohospodárske výrobky a tiež znižujeme výrobu e, nepredajných e, výrobkov z potravinárstva a tiež zabezpečíme udržateľný rozvoj vidieka. Výsledok tohoto e, dialogu by mal viesť k tomu, že vydloží cestu k modernizovanej SPP a zabezpečí poskytne rovné podmienky, chcem zvorazniť, že rovné podmienky pre všetky členské štáty. Ďakujem, pán Onechten. Äh, ja by som sa chcel poďakovať Cedovi eh, za jeho odpoveď. Tiež sa chcem pýtať, že eh, čo sa týka ich eh, plánov počas českého predsedníctva, ako plánujete pomôcť s nevyhodneným oblastiach a ako ich plánujete podporiť, pretože ja chápem, že sú to tie oblasti, ktoré sú eh, v eh, pôsobnosti SPP a tieto oblasti potrebujú pomoc, takže chcem zistiť, čo on bude robiť v tejto veci. Pán minister. I think, look, the problem of the disadvantage... Pozrite, myslím si, že problém z nevýhodných oblastí v celej Európe je eh, jeden z osobných problémov, ktoré sa neustále diskutujú v SPP a myslím, že všetci sa zhodneme, alebo väčšinou sa zhodneme, že by sme eh, mali sa posunúť od priamých platieb k platbám, ak bude nejaké prerozdelenie, radšej eh, na platby na rozvoj eh, vidieka a nie pokračovať v ochranárske opatrenia. Teda sú tu prostriedky aj spôsoby. Myslím si, že eh, určite eh, budeme eh, úzko spolupracovať s komisárkou Fischer Bolovou a ja nie som odborník na poľnosvárstvo, určite budete mať možnosť tiež osloviť náš ministra poľnosvárstva a to s ním podrobne prediskutovať. So... Dostal som niekoľko požiadavek na doplňujúce e, otázky, takže e, teraz e, dám slovo tým, ktorí nehovorili najprv pani Doyle. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Chcem zaželať Českému predsedníctvu veľa úspechov počas ich funkčného obdobia. Chcem sa spýtať E, pána ministra, aké sú skúsenosti českých polnohospodárov a polno, potravinárskych podnikov zo SAP. Sú spokojní alebo sa, a podarilo sa im zlepšiť ich konkrétnu situáciu? Aký majú postoj k SPP v Českej republike? Ďakujem. Ešte by sme zobrali najprv aj pani Tikau a jej otázku. Dobre? Ďakujem veľmi pekne pani predsednička, pán minister. Žiaľ, ekonomická kríza znamená stratu pracovných príležitostí. Kupná sila klesa, kvalita, úroveň, životná úroveň e, znamenajú aj zdravé potraviny. V Rumunsku máme veľa farmárov, ale farmy sú malé. Takže akú podporu pripravujete pre podporu malých poľnospodárov, najmä v nových členských štátoch? Ďakujem. nových členských štátoch sú rôzne podmienky, rozdielne podmienky. Napríklad Česko nemá tak veľa malých polnohospodárstiev ako iné, niektoré iné európske krajiny. My máme veľmi konkurenčné poľnohospodárstvo s veľkými farmami, ale ak by ste išli do susedného Polska, tak tam je tá situácia iná. Otázka pani Dojlovej že ako sa nám darí. Ja musím povedať, že v mojom volebnom okrsku v Čechách mám poľnohospodárov a tým sa darí lepšie, dostávajú aj viac peňazí. Takže máme poľnohospodárov, ktorí boli spokojní a majú teda také možnosti, ktoré pred 5-10 rokmi nemali. Súčasne ale cítia určitú nespravodlivosť vzhľadom na rozdiel v platbách, medzi starými a členskými, novými, e, členský, starými a novými členskými štátmi. A to je otázka toho systému a ten systém by sa mal napraviť. A súčasne my si myslíme, že SPP by sa mala reformovať to je jediný spôsob, jediná cesta, ako zachováme konkurencieschopnosť Európy. Je to komplexný, zložitý problém. Ja nie som odborník, ktorý môže hovoriť o jeho detailoch, ale myslím si, že tie základné línie sú jasné a mohli by sme sa o nich dohodnúť. A teraz k otázke pani Tikao. Pán Vondraniem, odpovedali ste na obe otázky? Áno, áno. Ďakujem. Veľmi ma to mrzí kolegovia. O 8. musíme končiť. Takže preto otázky 6 až 19, 21 až 20, 24, 26 až 29 sú otázky, na ktoré dostanete písomnú odpoveď. Týmto končím naše podvečerné rokovanie a hodinu otázok a odročujem zasadnutie do 9. hodiny.